na zasadnutí 11. novembra 2009 parlament eh, eh, znaznamenal žiadosť Viktora eh, o obhajovať svoju poslaneckú imunitu v súvislosti so súdnym konaním litovských orgánov, o čom bol informovaný aj výbor pre, pre právne záležitosti podľa článku 63 z, podľa listu z 10. septembra 2000 9. septembra 2010 predseda Európskeho parlamentu povedal, že toto, táto žiadosť už je bezpredmetná, pretože 7. Parlamenta, 7. septembra 2010 eh, parlament ohlasoval, že bude zrušená eh, imunita Viktora Uspaskyča eh, v súvislosti s príslušnými konaniami. Zápisnicu z tohto zasadnutia dostane parlament na schválenie na začiatku ďalšieho zasadnutia, a nej nebudú